opravy priebehu schôdze z 22. júna podľa pravidla 231 rokovacieho poriadku k tejto úprave neboli predložené žiadne námietky, preto toto korgendum bude týmto považované za schválené.